plenárnej schôdzi postúpime hneď adresátom. Schôdza Európskeho parlamentu je týmto odročená a naša dnešná schôdza skončila. Ďakujem vám všetkým za účasť a šťastnú domov. Domovu.